zo včerajška. A máme tam teraz schválené texty. Chce sa k tomu niečo, niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, takže zápis o včerajška